Hello to everybody. Zdravím všetkých. Myslím, že je čas, aby sme začali. Hello to everybody. Good morning. Zdravím všetkých. Dnes budeme mať e, bohatý program e, do poludnia, máme zasadnutie výboru a takisto aj zasadnutie koordinátorov. Máme veľmi vzácných hostí, dvoch ministrov fínskeho predsedníctva. Chcela by som ich úvodom e, privítať. Vítam vás. Na úvod e, je potrebné prijať návrh e, programu zasadnutia. Sú nejaké námietky k návrhu programu? E, týmto teraz sme prijali program, keď vidím, že nikto nemá námietky. Teraz mám pár oznámení s ktorým budeme pravdepodobne všetci spokojní. K dispozícii sú všetky jazyky dnes. Teraz je potrebné prijať e, zápisnicu z 10., 15. a 18. júla. Všetci ste dostali e, znenie tejto zápisnice, poznáte ho, môžeme toto znenie prijať v jeho aktuálnej podobe. Vychádzam z toho, že áno. Takže k hlavnému bodu dnešného dopoludnia by sme mohli prejsť. Chcem pána Tima Haraka, fínskeho ministra e, zamestnanosti a pani Aino Kajsa Piekonen, fínsku ministerku e, sociálnych záležitostí a e, zdravia, privítať u nás na výbore pre zamestnanosť. Predtým, než naši hostia dostanú slovo, chcem vás informovať, že extrémne vysoký počet členov výboru má záujem položiť našim hostiom otázku. E, budeme mať dve e, kola. E, v prvom kole budú môcť položiť otázku koordinátori. Za EPP pán Denis Radke. Za SND Gabi Bišov. Za RE pán Dragoš Pislaru. Za Zelených pani Kira Peter Hansen za ID pán Franz Jamé. Za EKR pani Elžbieta Rafalská a za QE Nikolaj Vilumsen. Ste všetci prítomní? Nie. The Greens. Um, yes, good morning. Good uh, morning. Uh, miss... Zelený. Pani Kira uh, Peter Hansen prítomná nie ale ja som Katrin eh, pen spolukoordinátorka, takže eh, môžem ju nahradiť. Samozrejme, akceptujem to. Takže teraz budeme mať prvé eh, kolo, v ktorom dám priestor koordinátorom a potom si odpovede prejdeme spoločne. Uh, the member, members of the committee a potom e, sa budú môcť vyjadriť e, ostatní členovia výboru. Čas pre koordinátorov pre každého z vás e, bude obmedzený na dve minúty a to preto, že chcem dať príležitosť každému z vás, aby mohol položiť otázku každému, kto prejavil záujem zapojiť sa do rozpravy. Budem veľmi prísna. Takže no, teraz už dostanú e, slovo naši e, fínsky hostia. Pán Haraka, nech sa páči. Euroopan parlamentin jäsenet. Haluan ensiksi onnitella valiokunnan Dobrý deň. V prvom rade by som chcel zablahoželať e, predsedničke výboru aj všetkým podpredsedom za ich zvolenie. Verím, že budeme spolu viesť konštruktívny dialog. Musím povedať, že pre mňa je táto chvíľa veľmi dôležitá. Je to naozaj e, ten správny čas vyjadriť sa tu, pretože ja som začítal pred 25 rokmi práve tu ako stážista. To je štvrť storočia. Je to ešte predtým, než Fínsko pristúpilo do Európskej únie. Nikdy by som si nebol predstavil, že niekedy bude mať eh, tú eh, čest eh, vám ako minister predstaviť program tretieho fínskeho predsedníctva v Európskej rade. Situácia dnes je veľmi odlišná od tej, ako bola počas prvých predsedníctiev Fínska, ako všetci vieme. Z inštitucionálneho pohľadu sa nachádzame v, období prechodu s mnohými legislatívnymi témami vďaka Rumúnsku, ktoré bolo veľmi usilovné. A máme príležitosť a povinnosť dokonca e, vstúpiť do dialogu s novým parlamentom a novou e, Európskou komisiou, diskutovať o strategickom programe pre Európsku úniu a týmto sa práve zaoberáme. Musíme prejaviť zdieľané e, vodcovstvo. To je to, čo od nás očakávajú európska, európsky občania v týchto turbulentných dobách. Vážení eh, poslanci, pokiaľ ide o ciele fínskeho predsedníctva, tie sa dajú eh, združiť do eh, udržateľná Európa, udržateľná budúcnosť. Fínsko sa sústreďuje počas svojho predsedníctva na rýchly prechod ku klimaticky neutrálnemu hospodárstvu v sociálne udržateľnom udržateľnej forme. Chceme posilňovať EU právny, princíp právneho štátu, sociálne e, kohéznu, konkurencieschopnú Európu, posilňovať globálne líderstvo EÚ e, v e, klimatickej oblasti a zabezpečovať bezpečnosť občanov. Želáme si udržateľnú stratégiu rastu pre celú EÚ. Máme tu program stratégie, ktorý bol prijatý na e, samite. A teraz už je čas, aby sme naše e, priority pretavovali do praxe. Zdôrazňujeme princíp sociálnej spravodlivosti, pokiaľ ide o prechod ku klimaticky neutrálnemu hospodárstvu. Eh, zasadnutie rady eh, zaoberajúce sa klímou 8. júla eh, zdôrazňovalo tému čistej planéty a klimaticky neutrálnej ekonomiky v súvislosti s pracovným životom. Zdôraznilo sa, že musíme tak, spolupracovať tak aby tento prechod prebehol rýchlo a sociálne inkluzívne a sociálne spravodlivo je dôležité, eh, aby pracovníci eh, mali možnosť aktualizovať si svoje zručnosti, aby sme podporovali eh, vysokú zamestnanosť a nachádzali férové riešenia pre tento proces prechodu. Dôležité sú tu digitálne riešenia, tie musia byť tiež sociálne udržateľné, aj reorganizácia práce musí takto prebehnúť. Je dôležité, aby sme tu vedeli zosúľadiť vysokú mieru zamestnanosti s potrebami e, podnikov, ktoré potrebujú vysokozručné pracovné e, síly. Na júlovom samite e, v Helsinkách na tému digitalizácie a novej organizácie práce sme sa zaobrali týmito témami. Budeme v tejto oblasti ďalej pokračovať. Fínsko zdôrazňuje rovnaké príležitosti pre všetkých. To je veľmi dôležité pre e, sociálny e, spoločenský rozvoj. Turbulencie v oblasti pracovného e, života, zmeny sú momentálne veľmi rýchle. Musíme nájsť riešenia na tieto nové výzvy už dnes potrebujeme spravodlivé pracovné podmienky, Nikto nemôže byť e, zneužívaný, osamotený. Ako som už povedal, nie je veľmi veľa legislatívnych návrhov na stole, pretože Rumunsko, Rakúsko a predchádzajúce predsedníctva odvedli e, veľký kus e, práce a našli sme tak riešenia k tým jednotlivým návrhom, ktoré boli na stole. A je tu čiastočný všeobecný e, prístup na rade k e, e, Európskemu sociálnemu fondu plus. Otvorené otázky sú určité horizontálne a rozpočtové otázky a takisto je tu čiastočný všeobecný prístup k Európskemu globalizačnému fondu. Fínsko je pripravené začať trialógy k obom týmto fondom s parlamentom. Um, ako náhle teda e, je tu ten všeobecný e, prístup na rade, žijeme na globálnych e, trhoch, pracujeme na návrhoch záveroch k 100-ročnému výročiu deklarácie Medzinárodnej organizácie práce. Chceme zabezpečiť sociálne udržateľný rozvoj, dôstojný pracovný život. Na to potrebujeme medzinárodnú spoluprácu a medzinárodné štandardy. Musíme zabezpečiť, aby medzinárodné e, výrobné reťazce boli férové a pracovné podmienky e, na medzinárodnej úrovni e, spravodlivé. To je dôležité pre zamestnancov aj spotrebiteľov v EÚ. Pripravujeme návrhy záverov, e, pokiaľ ide o e, zraniteľných ľudí, pre ktorých e, je ťažké nájsť si uplatnenie na trhu práce. Musíme sa zaoberať tým, aby sme vedeli lepšie zlučovať dopyt a ponuky práce Eh, chceme sa zaoberať aj eh, problémami eh, handicapovaných pracovníkov a ostatnými témami. Problémy tu sa dajú vhodnou spoluprácou veľmi dobre zmenšovať. Chceme sa zaoberať vytváraním novými, no, nových ciest vzdelávania a zamestnávania. Komisia E, pracuje na teda e, kvalifik- e, v rozhodnutiach kvalifikovanou väčšinou v oblasti zamestnávania. Dôležité, dôležité je prejsť na takéto rozhodovanie kvalifikovanou väčšinou v tejto oblasti. Fínske predsedníctvo takisto zdôrazňuje e, Európsky pilier sociálnych e, práv, je dôležitá jeho e, implementácia v Európskej únii. Organizujeme večeru ministrov zamestnanosti Európskeho hospodárskeho sociálneho výboru a sociálnych partnerov v decembri budeme sa zaoberať e, e, európskym pracovným právom. Tu je viacero oblastí, ktoré musia byť správne implementované. Počas nášho predsedníctva sa chceme zaoberať tým, ako reformovať legislatívu v tejto oblasti, zlepšiť implementáciu. Budeme sa zaoberať Európskou e, agentúrou pre zamestnanosť na stretnutí v Bratislave táto agentúra môže zlepšiť spravodlivú mobilitu pracovnej síly v Európe a e, pomôcť bojovať proti čiernemu trhu. Treba posilniť spoluprácu medzi agentúrou a jednotlivými e, ministerstvami, národnou úrovňou Budeme sa snažiť načúvať sociálnym e, partnerom. Budeme mať e, e, summit sociálnych partnerov 6. októbra. Veľmi radi pozývame aj Európsky parlament naň. Ďakujem, to je všetko z mojej strany a teraz už som pripravený odpovedať na vaše otázky. Ďakujem. Ďakujem vám pekne, pán minister, za váš prejav a aj presné dodržanie rečníckého času. Slovo máte teraz vy, pani ministerka, nech sa páči. Arvoisa puheenjohtaja. Ar- Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsednička, vážené poslankyne a poslanci, členovia tohto výboru. A ja by som chcela poďakovať za to, že ste toto vypočutie zorganizovali. Musím povedať, že je pre mňa veľkou cťou a potešením tu dnes byť na tejto výmene názorov o prioritách a činnostiach fínskeho predsedníctva o zlepšovaní sociálneho rozmeru v Európe. My sa nepochybne nachádzame na začiatku veľmi pozitívneho a plodného obdobia spolupráce a ja som si istá, že to obdobie bude pokračovať aj po konci fínskeho predsedníctva. A dúfam, že táto naša spolupráca pomôže vybudovať lepšiu Európsku úniu, takú, v ktorej sa občanom darí dobre, až lepšie ako predtým. To je naša úloha. Sme totiž zástupcovia občanov a náš úspech je podmienkou, úspešno, podmienkou úspechu e, európskeho projektu a jeho legitimnosti. A môj kolega Timo Haraka vám práve priblížil priority fínskeho predsedníctva z pohľadu e, politiky zamestnanosti a legislatívy týkajúcej sa trhu práce. A ja by som sa zase chcela venovať iniciatívam a prioritám, ktoré spadajú do môjho portfólia, čo sú sociálne politiky, sociálne zabezpečenie, ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci. A na platforme e, ktorú zostavila naša vláda, e, je hlavnou témou blaho občanov. A znamená to, že ten bežný človek, muž či žena, je tým hlavným e, cieľom nášho, nášho celého vládneho programu ehm, severský e, tzv. štát blahobytu má určité základné príjmy, základný príjem, fungujúce sociálne zdravotné služby, zamestnanosť, rozvíjanie zručnosti. Toto, je, e, to, toto sú piliere, na ktorých stoja podľa nás e, na ktorých, na ktorých stojí celý štát a úspech takéhoto štátu a um, rozširovanie týchto zručností samozrejme zahrňa aj schopnosť podnikania, podnikateľského ducha. No a tu musíme povedať, že sa e, tento princíp, táto stratégia premieta do úspechu v tom, že Fíni patria medzi najšťastnejších ľudí na svete a fínsky podnikatelia e, dosahujú veľký úspech a e, toto šírenie vzdelania a zručností a zároveň princíp toho, že sa e, systém postará o tých najslabších, teda že existuje určitá sociálna solidarita v prípade, že niekto nie je dosť e, silný alebo zostarne, e, že toto všetko má zmysel. To znamená, tak mladí, ako aj starší občania musia mať pocit, že sú podporovaní nielen zo strany rodiny, ale aj štátu, že občania, e, teda rodičia sa starajú o svoje deti rovnakou mierou a prispievajú k fungovaniu rodiny rovnako a že vo svete, kedy sa snažíme redukovať drancovanie prírodných zdrojov, e, má význam investovanie do ľudského kapitálu a preto takéto vládne e, iniciatívy sa premietajú aj do programu nášho fínskeho predsedníctva, um, kde máme možnosť dosahu na celú Európsku úniu, kde piliere sú jasné, právny štát, uh, konkurencieschopnejšia a sociálne súdržnejšia Európska únia a posilňovanie našej úlohy globálneho lídra v oblasti boja proti klimatickým zmenám a ich dopadu, zabezpečovanie um, blahobytu našich občanov holistickým spôsobom, tak, aby e, sa posilnil sociálny rozmer Európy. A toto e, súvisí s mojim portfóliom. Takže teraz, keď sa pozriem na oblasť sociálnej politiky, tie oblasti, kde Európska únia má silné právomoci, tak tieto oblasti e, sa dajú naplniť práve našimi prioritami, je dôležité, aby sme e, podporovali občanov rôznymi metódami, e, či už e, prostredníctvom politík týkajúcich sa trhu práce alebo politík týkajúcich sa hospodárstva ako takého. My chceme zaviesť pojem ekonomiky blahobytu, čo je prístup, ktorý uplatňujeme na Fínskom ministerstve pre sociálne záležitosti a zdravotníctva. Toto by malo byť jadrom toho nášho prístupu k rozvíjaniu sociálneho rozmeru Európy. Teda e, hospodárstvo, ekonomika blahobytu spočíva na európskom pilieri sociálnych práv a e, podporuje aj efektívnu implementáciu tohto piliera a v zmysle zmluv hlavným cieľom je podporovať blahobyt občanov. Ale eh, mnohokrát sa zdá, že hospodársky rast je akýmsi hlavným cieľom a potom sa zabúda, že eh, pritom blahobyt občanov je tým najväčším cieľom existencie Európskej únie. Tu samozrejme nemožno povedať, že by jeden či druhý cieľ bol, boli výlučne platné, e, posilňujú sa a musia byť naplňané vzájomnej harmónii. Teda naše politiky e, blahobytu musia zvyšovať e, zamestnanosť, podporovať ekonomickú udržateľnosť a prispievať aj k ekonomickému rastu a stabilite. Ale musíme sa ubezpečiť, že nikto nebude vylúčený v tomto rýchle sa meniacom svete a um, musíme zabezpečiť, aby občania nemali pocit, že sú na vedľajšej koleji. Teda fungujúca sociálna politika, tá kladie základy udržateľného rozvoja a my sa snažíme o to, aby hospodárstvo ako také fungovalo dobre, aby rástlo a zároveň aby prispievalo k naplňaniu cieľov udržateľného rozvoja do roku 2030. Tento udržateľný rast ten musí spočívať na e, blahobite občanov a nesmie byť e, na úkor tohto blahobytu. My musíme sklbiť e, potreby ľudí aj potreby životného prostredia a zároveň posilňovať sociálny rozmer. Nepotrebujeme nové výsady pre Európsku úniu, a nepotrebujeme podľa nášho názoru ani nové štruktúry, pretože je možné využiť e, existujúce štruktúry a privilégia Európskej únie lepšie, napríklad európske aktivity zamerať e, tak, aby viac prispievali k otázkam bezpečnosti a zdravia pri práci, rodovej rovnosti a e, sklbovania sociálneho rozmeru a ekonomického rozmeru pri formovaní hospodárstva. V oktobri, keď sa budú schvaľovať e, závery rady, budeme mať na stole ako rada aj závery týkajúce sa e, práve sklbenia ekonomiky a prosperity občanov a tiež rodovej rovnosti. teda to, e, kto sa, na tom sa bude pracovať už v septembri. V oktobri budeme zase hovoriť o exkluzí z trhu práce, pretože je stále príliš veľa občanov, ktorí sú vylúčení z trhu práce. Takže vážené poslankyne a poslanci, ako povedal minister Haraka, je tu niekoľko legislatívnych eh, spisov, ktoré sú v štádiu rozpracovanosti a o ktorých prebiehajú momentálne rokovania a ktoré sa dotýkajú napríklad eh, systémov sociálneho zabezpečenia, tieto diskusie, tie, teda ako som povedala, prebiehajú po tom, čo rumúnske predsedníctvo odvedlo vynikajúcu prácu, pričom ide o tému veľmi delikátnu a politicky citlivú. My sme pripravení v týchto rokovaniach pokračovať hneď ako sa dozvieme stanovisko vášho parlamentu k tejto veci. A teraz by som vám chcela poďakovať za vašu pozornosť a veľmi rada si vypočujem vaše otázky a pokúsim sa na ne spolu s mojim kolegom, pánom ministrom Harakom v zmysle rozdelenia našich portfólií odpovedať. Ďakujem vám. Ďakujem za to, že ste dodržali e, vyhradený čas, pani ministerka, za to, že ste akceptovali tento čas. A teraz dáme slovo najprv koordinátorom na prvé kolo otázok, e, teda tých prvých sedem koordinátorov. Každý dostane, poprosím, dve minúty rečníckého času na položenie svojej otázky. Takže začneme EPP. Pani, pán Denis Radke. Pani predsednička, vážení kolegovia, ďakujem srdečne za Ehm, výhľad, ktorý ste nám dali na vaše predsedníctvo rady a chcem spomenúť jeden konkrétny bod, ktorý ste uviedli, že e, chcete prizvať na summit sociálnych partnerov. To je iniciatíva, ktorú výslovne môžem uvítať, pretože v diskusiách o Európskej únii e, e, často sa nehovorí dostatočne o tom, že, sociálny, že sociálne trhové hospodárstvo je princíp, ktorý je zakotvený v zmluvách a sociálne trhové hospodárstvo môže fungovať len s funkčným E, sociálnym partnerstvom a som toho názoru, že sociálne partnerstvo, e, keď funguje, tak e, tam netreba robiť veľa korektúr pre politiku, takže túto iniciatívu vítam. Ale teraz konkrétne otázky, pretože vaše predsedníctvo E, spadá do dosť komplikovanej doby. Šance na e, e, tvrdý Brexit sa zvýšili vstupom Borisa Johnsona, čiže konkrétna otázka, ako sa proaktívne chcete pripraviť na toto aj na sociálne dopady na veľa občanov Európskej únie, ktorí žijú v Spojenom kráľovstve a pracujú tam. Toto bude veľmi ťažká otázka, ktorá spadne do vášho predsedníctva. Možno by ste sa mohli vyjadriť k tomuto. Potom tu už bolo spomenuté ešte otvorené e, dopisy z, e, teraz 883 e, globalizačný fond, takže ako sa chcete k tomu postaviť? Mm, hovoríte, že chcete počkať na parlament, ale mohli by ste nám dovoliť nazrieť do vašich kariet, potom téma rozpočet, aj toto bude téma, ako sa tam chce zvýrazniť sociálna dimenzia Európy, tam sú potrebné peniaze, možno, že by ste sa mohli vyjadriť aj k tomuto. A potom posledná pripomienka, Včera som bol v ITRE, aj tu sa hovorilo o klimatických zmenách. Toto je e, dosť e, dominantná téma, nemám nič proti tomu, aby sme sa rozprávali o sociálnom rozmere a o sociálnych dopadoch, e, ale možno jedného dňa musíme odísť e, z tohto oblaku, kde ľuďom len hovoríme, áno, áno, rozmýšľame aj o sociálnych dopadoch e, týchto zmien a berieme to vážne, ale jedného dňa e, musíme už e, dať konkrétne odpovede, pretože ja to zab zažívam doma, že e, priemyselní pracovníci, ktorí sa boja o budúcnosť svojho pracovného miesta, chcú konkrétne odpovede a nie len také nejaké oblačné vágne odpovede. V poriadku. Teraz pani e, Bišov, nech sa páči. Uh Ďakujem veľmi pekne za to, že ste priblížili myšlienky a koncepciu vášho predsedníctva. My sa tešíme na vaše pôsobenie v úlohe predsedníckej krajiny a tiež nás teší, že ste tak často spomínali udržateľnosť sociálnu, ekologickú a ekonomickú. A myslím, že bude veľmi zaujímavé riešiť to, čo udržateľná spoločnosť vlastne znamená. Spoločnosť, ktorá je spravodlivá, ktorá je férová, ktorá vytvára rovnosť a ja myslím, že práve nerovnosť je jedným z hlavných problémov, ktorými sa musíme zaoberať v Európskej únii. Druhým problémom je otázka, čo je napríklad udržateľná firma. Ja si myslím, že ak sa prihliada na bezpečnosť a ochranu zdravia, ak je dobrá participácia zamestnancov na riadení firmy, ak sa firma zameriava na sociálny dialog, tak e, to je cesta k e, udržateľnosti. Ja sa chcem spýtať, ako chcete podporiť e, kolektívne vyjednávanie, pretože v uplynulých rokoch tento proces bol výrazne oslabený a to je výzva, ktorú podľa mňa musíme tiež riešiť. Tiež sa chcem venovať sociálnemu pilieru. Vy ste spomenuli a Myslím, že vaše predsedníctvo prichádza vo veľmi osobitnom čase. Otec sociálneho piliera odchádza, e, nastáva akési prechodné obdobie a potrebujeme akýchsi nových opatrovníkov pre tento sociálny pilier a možno aj nový akčný plán na jeho implementovanie. Pretože je treba posilniť dôveru občanov a podľa mňa toto je práve program na nasledujúce roky, takže chcem vedieť, ako konkrétne plánujete naplňať e, tento pilier, premietnúť ho do akčného plánu. A tiež sa chcem venovať e, záležitostiam, ktoré ste e, dali do centra pozornosti v vašom programe digitalizácie. Toto je obrovský problém, ktorý treba riešiť a tento proces treba e, riešiť aj politicky. Ja myslím, že tu bude veľmi dôležité, aby sme napríklad aktualizovali práva pracovníkov, sociálne práva a posunuli ich do novej éry e, v, v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a chcem e, ukončiť e, záležitosťou, teda otázkou na vaše očakávania počas vášho predsedníctva na uzavretie 883. Ďakujem veľmi pekne. Teraz dostane slovo pán Pislaru, ale poprosila, poprosila by som, aby sa pripla, pripravila pani Langen-Siepen. Ďakujem, pani predsednička. Vážená ministerka, vážený minister, menom Európskej skupiny Renew Europe by som vám chcel poďakovať za vaše úvodné vystúpenie a pochopiteľne za vašu prítomnosť na našom výbore. Je to pre nás veľká česť a potešenia. Ja by som chcel e, vyjadriť e, nádej, že spolupráca medzi nami bude počas e, vášho predsedníctva rovnako dobrá. Ja vám chcem len priblížiť, čo si myslíme my v Renew Europe. My veríme v jednu Európu. E, teda jednotnosť nielen naprieč e, svetovými stranami sever, e, za, sever juh, východ, západ, ale internú súdržnosť Európy a len konkurencieschopná ekonomika, alebo teda konkurencieschopnú ekonomiku vybuduje len inkluzívna spoločnosť. O tom sme presvedčení a tiež sme jednotní v tom, že myšlienka ekonomiky blahobytu je dobrá. OECD sa o to snaží indexom e, Lepší život, Better Life Index, teda to sú indexy rastu alebo kvality hospodárstva iné než HDP, čiže potrebujeme v ekonomike aj, aj e, inklúziu, ale realita v tejto chvíli je taká, že 25 miliónov detí v Európskej únii momentálne, momentálne je pod hranicou chudoby, respektíve nemá prístup k tým šanciam, ktoré ekonomika dáva. 5,5 milióna e, mladých nie ani v procese vzdelávania, ani zamestnania. Čiže fínska spoločnosť, ako e, vieme, sa sústreďuje na prístup k príležitostiam e, pre e, zručných a vzdelaných ľudí na praco- otvorenom pracovnom trhu. A ja by som bol veľmi rád, ako, keby ste nám povedali, ako chcete tieto fínske myšlienky preniesť do zbytku Európy. A tiež by som chcel menom našej skupiny položiť otázku, ako chcete využiť túto, tento váš polrok na rozpracovanie tzv. Child Guarantee, záruky detí, o, ktorom, o ktorej hovorila aj Ursula e, von der Leyen. Teda konkrétne, ako chcete posunúť pred myšlienku um, Európskeho piliera sociálnych práv a aké konkrétne politiky chcete presadzovať počas vášho predsedníctva v tejto oblasti, lebo to je taká neukončená záležitosť o sociálnej inklúzii. Ďakujem veľmi pekne, ministri. Tešíme sa na spoluprácu s vami. Ďakujem vám. Teraz sa dostane slovo pani Katrin Langensiepen a prosím vás, pripravte sa pani Franz Žamet. Ďakujem, e, vážená pani ministerka, vážený pán minister. Už tu zaznelo veľa dobrých pripomienok, takže ešte raz srdečná vďaka za vaše prejavy. Ja by som sa chcela ešte vrátiť k trom oblastiam, respektíve osobám. E, poprvé, e, spomenuli ste, že nikto nesmie zaostávať, každý by mal mať právo na účasť na pracovnom živote. Čiže tu sa chcem vyjadriť v mene tých ľudí, ktorí bez ohľadu na to, ako dobre sú vzdelaní a podporovaní a majú šance na ďalšie vzdelávanie, jednoducho, že sa im nepodarí e, v Nemecku e, e, sa uchytiť na prvom e, trhu práce. Hovorím o ľuďoch s postihnutiami, ktorí často sú v zariadeniach, v, v zariadeniach, kde pracujú a nie vždy majú nevyhnutne príležitosť žiť samostatne, fungovať samostatne a jednoducho na trhu práce e, e, na základe diskriminácie e, vo svete práce jednoducho sem nemajú prístup. Potom chudoba je veľká téma. Kolega spomenul chudobu detí. Ja by som hovorila o ľuďoch, ktorí sú ohrození bezdom, bezdomovosťou. To sa môže týkať každého z nás. Téma nájsť ubytovanie náš e, eh, e, eh, príbytok, tak to je v Európe problém. Tu by som e, E, vlastne e, povedala, že Fínsko e, začalo s iniciatívou Housing First. Čiže čo môžeme urobiť pre ľudí, ktorí sú bezdomovcami, ktorí sú ohrození chorobami, diskrimináciom, ľudia, ktorí sú ohrození potom antidiskriminačná smernica. Toto chcem spomenúť, či toto počas vášho 6 mesiaceho, 6 počas vášho 6-mesačného podpredsedníctva sa zohľadnite. Pani eh, Franžame a prosím pani Rafalská, nech sa pripraví. Oui, monsieur le ministre, Pani ministerka, pán minister, eh, vypočula som si s pozornosťou eh, priority, ktoré ste definovali pre fínske predsedníctvo a nezdielam ich. Vidím tam veľmi zjavný rozdiel medzi realitou a vašimi ambíciami dva základné princípy. Udržateľná Európa pre udržateľnú budúcnosť. Mobilita európskych e, zamestnancov a rekrutovanie tých najlepších talentov z tretich e, krajín, čo treba v EU podporovať. Takže sociálny dumping a e, masívna imigrácia budú počas vášho predsedníctva podporované. Mobilita európskych zamestnancov Ehm, dneska e, to už veľmi dobre poznáme. V mojej krajine, o Francúzsku, toto predstavuje naozaj obrovský problém, že do našej krajiny e, prichádzajú mnohí e, zamestnanci z iných krajín a domáci sú nezamestnaní. Je to hlavne v sektore dopravy veľký problém. No a pokiaľ ide o rekrutovanie ta- talentov z tretich, krajín z tretieho sveta, to je tiež veľmi problematický bod. E, pýtame sa teda, prečo je takýto rozpor v vašich prioritách, keďže z Európy chcete už 10 ročia budovať e, e, znalostnú ekonomiku. Takže veľmi dobré zámery, no ale snažíme sa priťahnuť od inakiaľ vzdelaných ľudí a pritom tu máme Boloňu, Sorboňu a iné vynikajúce univerzity. Takže je nám naozaj e, ľúto, že sa tu navrhuje takáto e, politika s dvoma toxickými cieľami, ktoré sú nebezpečné. E, liberalizmus a imigracionizmus to je naozaj veľmi ďaleko od ekonomiky blahobytu, o ktorej hovoríte. Pani Rafalská a pán Verolson, prosím, pripravte sa. Pani predsednička, pani ministerka, pani ministerka, pán minister, e, dámy a páni. Priority e, fínskeho predsedníctva e, som si s veľkým záujmom vypočula. Sú to e, e, veľmi e, ambiciozne priority, sú presvedčivé udržateľná Európa, udržateľná budúcnosť, udržateľný rozvoj, sociálna rovnosť. Všetko je výborné, len otázka znie v súčasnosti inak, kedy to chceme zrealizovať. Čiže e, čo sa týka samotného cieľa, e, môžeme povedať, že e, všetci sa v tom zhodujeme. Ale ako to má pokračovať? Pretože naša diskusia je v príliš všeobecnej rovine. Hovoríme o sociálnom dialógu, ale ako máme v ňom pokračovať? keď ešte aj tu e, máme nedostatok sociálneho dialogu. Veľa sme hovorili o blahobite Európanov, ale veľmi dobre vieme, že tento blahobyt e, vyzerá rozdielne v jednotlivých štátoch. Pani ministerka hovorila o sociálnych veciach, spomenula e, tých eh, najchudobnejších eh, ľudí vylúčených zo spoločnosti. Čiže problém, problematika chudoby, problematika chudoby detí, eh, starších ľudí, vylúčených ľudí, demografické problémy. Čo s tým urobíme, ako s tým naložíme? Náš kontinent starne. Toto sú najväčšie výzvy. Pani ministerka tiež hovorila o sociálnych službách pre všetkých, o aké služby ide, o starostlivosť, o služby pre seniorov, e, pre deti. Takže ekonomika blahobytu, čo to vlastne má znamenať? Mohli by ste nám, e, povedali, e, mohli by ste nám povedať niečo konkrétnejšie? Ja si myslím, že v tejto fáze už by sme mali byť e, e, ďalej, mali by sme už hovoriť o konkrétnych legislatívnych opatreniach. Aj politika zamestnanosti tu e, musí zohrávať kľúčovú rolu. Existujú nové technológie, e, na našom trhu práce a toto je obrovská výzva. Musíme eh, udržať pracovné miesta, ako chceme eh, pokračovať v ďalšom vzdelávaní a sociálna nerovnosť je tiež problém. A teraz pán eh, Willumsen ako posledný rečník tohto kola. Ďakujem pani predsednička. Ďakujem našim fínskym priateľom za to, že prišli a ako e, prvá polovica lavice chcem e, poblahoželať Fínsku e, k progresívnej vláde a v mene skupiny LEV tak sme E, teda e, spokojní s Fínskou e, s alianciou lavicovou. Mám pre vás dve konkrétne otázky. Takže kolegovia z iných krajín EÚ majú nízke mzdy, sú zle, sa s nimi zaobchádza, zamestnávateľia s nimi zle zaobchádzajú a dochádza k sociálnemu dumpingu. Čiže moja otázka je, či využijete fínske predsedníctvo na to, aby ste pracovali v prospech sociálneho protokolu, tak ako to navrholo EGUC. Pani von der Leyen eh, avizovala, že odprezentuje návrh eh, pre minimálnu mzdu EÚ. Toto samozrejme môže byť nápomocné v niektorých krajinách Európskej únie, ak e, e, to bude naozajstná mzda, e, z ktorej ľudia môžu žiť, ale v severských krajinách to môže ohroziť severský trh práce, mm, ten model kolektívnych zmluv. Čiže chcem sa spýtať, či využijete fínske predsedníctvo na to, aby ste zabezpečili, že minimálna mzda EÚ neohrozí e, severský model e, kolektívnych zmluv kolektívneho vyjednávania. Ďakujem. Teraz dám slovo e, našim hosťom. Najprv pán minister a pán, pani ministerka, aby ste zodpovedali otázky. Nech sa páči. Ďakujem. A chcem sa veľmi pekne poďakovať za veľmi e, zaujímavé otázky. Ja sám som členom parlamentu a toto sú e, e, všetko návrhy a konkrétne iniciatívy, ale keďže sme vo situácii, že ešte nemáme novú komisiu vo funkcii, stále očakávame iniciatívy, pokiaľ ide o tie hmatateľné iniciatívy e, e, novej pani komisárky von der Leyen. Poďme, pozrime sa na tú druhú stranu mince. Využíme túto situáciu. Takže si prejdeme legislatívu bod po bode. Máme príležitosť a dokonca povinnosť e, e, nastaviť strategické prístupy pre E, e, pracovný program, agendu komisie, pre e, agendu rady, čiže budeme postupovať v, tomto. Čiže aké opatrenia máme, aby sme zabezpečili spravodlivý prechod Eh, hovorili ste o štruktúrálnych zmenách, štruktúrálnej eh, reforme eh, v Nemecku. Tam sú oblasti, ktoré zaostávali a to je dôležité, aby sa teda bolo postarané o ľudí, ktorí zaostávajú. Potom e, redistribúcia je dôležitá, kvalita príležitostí, e, e, vzdelávanie, ďalšie vzdelávanie, čo všetko musí zabezpečiť spravodlivý prechod k uhlíkovo-neutrálnej ekonomike. Toto poskytuje viac príležitostí, než ako hrozieb pre európskych občanov. Jedna z našich priorít E, e, súčasťou je zvýšená inklúzia. Hovoríme o ľudí, ktorí sú čiastočne zamestnateľní na základe e, postihnutí, ktorí by mali byť oveľa lepšie zapojení do pracovného života. Pripravujeme závery rady o zvýšenej účasti, inklúzii na trhu práce. Hovoríme o všetkých, o mladých, o starších ľuďoch, o imigrantoch, o občanoch a iných e, ľuďoch, ktorí majú obmedzenú zamestnateľnosť. A máme tu obrovský potenciál vzhľadom na to, že e, prostriedky, ktoré sme zvolili, sú e, ľahké. Pán Bishop správne hovoril o zmluvných teda diskusia o e, e, e, pracovnej legislatíve a my počas fínskeho predsedníctva poskytneme fórum pre diskusiu o pracovnej legislatíve, pracovnom práve. Pracovná mobilita, bude k tomu legislatíva Európskej únie, ale chcem pripomenúť skutočnosť, že Európska pracovná agentúra ELA začne fungovať, e, sú vysoké očakávania, koordinácia sa zlepší, monitorovanie sa zlepší, e, ochrana e, zamestnancov sa zlepší. Takže toto by boli moje hlavné komentáre k otázkam a ešte môžeme potom sa vrátiť neskôr k ďalším otázkam. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pani ministerka. Kiitos puheenjohtaja. Lämmin kiitos erinomaisista ja mielenkiintoisista kysymyksistä ja samantyyppisiä asioita. Ďakujem za zaujímavé otázky. E, Takže tie body, ktoré ste nastolili, e, To sú body, ktoré e, som si kládla aj ja. E, Ide o nasledovné témy, napríklad e, Počúvala som eh, eh, o komentáre o prejave pani Uršuli van der Leyen a eh, viem, že zdôraznila aktivity blahobytu a dôležitosť sociálnych otázok a toto by malo byť v popredí Myslím, že tento prístup eh, je v súlade eh, s našim zmýšľaním o ekonomike blahobytu a eh, veľmi ma potešilo, že sa zmienila, že život občanov by sa mal zlepšiť vďaka ekonomike a nie naozaj, a nie naopak. Naozaj by sme mali mať na zreteli blahobyt všetkých. Blahobyt je E, e, základ pre e, rovn, spravodlivú spoločnosť, pre rovnosť spoločnosti a je dôležité, že aby európsky semester Európsky sociálny pilier by mal zaintegrovať myšlienku blahobytu. Chcela by som počuť program budúcej komisie E, zaujímajú ma konkrétne programy, e, akým spôsobom e, bude postupovať legislatívna práca. Podporím komisiu v jej cieľoch, ak to len bude možné a je na našej spolupráci nakoľko dôveryhodná bude Európska únia. Pani von der Leyen zdôraznila poistenie detí. Zaujímalo by nás, čo to znamená z praktického hľadiska. Fínsky sociálny systém je univerzálny systém. Všetci majú prístup k sociálnym k sociálnemu zabezpečeniu a k vzdelávaniu. To je model, ktorý pre nás funguje a toto by sme odporúčili aj ďalším. Takže ehm, e, čo sa týka zlepšenia sociálnej dimenzie, sociálneho rozmeru. Pokiaľ ide o e, pilier, e, piliar sociálnych práv, toto sú otázky, ktoré e, spomenuli viacerí rečníci a ako som povedala, chceme zlepšiť európske stratégie tak, aby ekonomika blahobytu bola centrom týchto stratégií a začneme s diskusiami v Rade. A tu teda začali sme 8. júla a reakcia bola veľmi pozitívna. E, náš cieľ je, aby závery rady boli prijaté v oktobri tak, čo sa týka rodovej rovnosti, e, e, teda čo sa týka rodovej rovnosti, potom toto bude témou v decembri a potom budeme viesť diskusie o stanovisku rady a chceme vyvážiť, vyvážiť tieto pozície tak, aby sa zohľadil blahobyt vo všetkých politických oblastiach. Jeden z nástrojov by mohlo byť lepšie posúdenie vplyvu, eh, pokiaľ ide o eh, blahobyt a dopad vo všetkých e, opatreniach EÚ. Potom sú tu hlavné výzvy sociálnej politiky, e, e, nerovnosť, exklúzia a pozícia a situácia starších občanov, mladých ľudí s postihnutiami. No a my sme zareagovali na tieto problémy tým, že sme E, dali do občanov do e, centra e, našich politických opatrení. Je veľmi dôležité, aby rast aby sa využil, teda aby bol zohľadnený blahobyt našich občanov. Takže to znamená, že sociálna politika, politika vzdelávania, toto všetko E, sú výsady členských štátov a sme presvedčení, že všetky členské štáty zabezpečia práva že všetkých občanov, e, ktorí e, majú pobyt v tejto krajine, tak ich práva budú zabezpečené. Systémy sociálnej ochrany a sociálneho zabezpečenia sú neustále reformované a e, schopnosti Európskej únie reformovať tieto systémy sú obmedzené, ale e, e, konkrétne skupiny, sexuálne menšiny, ľudia s postihnutiami, diskriminované skupiny, toto bude predmetom diskusie samitu v oktobri a soci... výbor pre sociálnu ochranu Európskej únie pokračuje v diskusii o týchto záležitostiach. Je dôležité ochráňovať práva občanov, e, ako je to len možné, e, v zložitej situácii, ktorá vznikla Brexitom a teší ma, že Európska únia unilaterálne sa zaviazala e, chrániť sociálne práva občanov EÚ aj po Brexite a dúfam, že E, Spojené kráľovstvo bude postupovať e, v rovnakom duchu, pokiaľ ide o občanov Európskej únie. Potom ľudia s postihnutiami je dôležité, aby všetci, všetci ľudia s obmedzeniami e, sa mohli zapojiť do pracovného života, aby to bolo inkluzívne je to príležitosť a nie záťaž. E, potom čiastočná, zamestna- čiastočná zamestnanosť. E, takže týmto by sa dala zlepšiť participácia v pracovnom živote. E, toto je určite spôsob, ako pomôcť e, osobám s e, e, obmedzeniami. Smernica si vyžaduje, aby e, e, produkty a služby boli prístupné. Uvedomujeme si, že ľudia s postihnutiami sú diskriminovaní v Európskej únii a toto je súčasťou eh, diskusie o diskriminácii. to bude 24. oktobra. Potom pokiaľ ide o sociálny systém blahobytu, teším ma, že eh, fínsky systém eh, priniesol relatívne dobré výsledky, predovšetkým vzhľadom na zabezpečenie blahobytu občanov a boja e, proti nerovnostiam. Ale zároveň musíme mať na zreteli, že systémy blahobytu e, jednotlivých členských štátov e, vlastne vyplynuli z iných, z rozličných východisk a situácií, čiže musíme zohľadniť eh, rozdielnosti, eh, ale zdá sa, že každý eh, cíti potrebu meniť alebo zlepšovať, reformovať sociálne systémy a to sa týka aj Fínska. Pokiaľ ide o problém pán Mikkonen má na starosti problematiku bezdomovcov. Mm, myslím, že eh, proti tomuto problému bojujeme veľmi dobre. Je dobre zlepšiť, eh, je dôležité zlepšiť situáciu, eh, aby sme mali čo najmenej bezdomovcov a Fínsko tiež bude postupovať v tomto duchu. Pokiaľ ide o digitalizáciu, tak to poskytuje príležitosti pre sociálny rozvoj Eh, hospodársky rast a blahobyt a podporujeme eh, digitalizáciu. Zároveň je dôležité ľudí musíme zahrnúť všetkých a, a musíme zastaviť exkluziu eh, a digitalizácia vytvára efektívne spôsoby, ako poskytnúť ochranu ľuďom E, e, e, efektívnejším spôsobom. Ďakujem veľmi pekne. Teraz prejdeme k druhému kolu otázok a musím vás informovať, že sa prihlásili viacerí, viac ako 20 rečníkov sa chcú zapojiť do diskusie a chcú položiť otázky našim hostom, čiže je to dosť veľký počet a možno ešte viacerí z vás sa prihlásia ďalej, čiže Jednoducho prejdem zoznam a potom e, musíme si dohodnúť nejaké pravidlá. Pani Skitterdal, pani Fransen, pán Kaniev. Madame Galvez, Madame Holmes, Madame Gualmini, uh, Madame Saliba, Madame Brunet, uh, Madame Salani, uh, e, Madame Lenoir, Madame Vedren, uh, Madame Donat, uh,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 Yes, please. Prečítal, e, niekoho som neprečítala. Dobre, tak je to v poriadku. Takže k pravidlám, ktoré si tu musíme stanoviť, pôjdeme po e, politických skupinách. E, za každú politickú skupinu sa bude môcť vyjadriť jeden rečník. Myslím si, že sme už zažili, aké ťažké je pre vás dodržiavať rečnícky čas. Okrem teda pána na ktorému týmto gratulujem, sa nikomu nepodarilo ehm, ostať v limite dvoch minút, e, takže navrhujem, aby sme e, obmedzili rečnícky čas na minútu 30 sekúnd. Súhlasíte? Dobre, snažte sa prosím rešpektovať tento raz tento rečnícky čas. Ďakujem pekne. Takže ako prvá pani Skicedal. Je tu? Nie. Takže Cindy Fransen. Nasledovať bude pani Galvez. OK, thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som poďakovať ministrom za eh, predstavenie uh, Eh, priorit fínskeho predsedníctva. Mám dve otázky s Brexitom. Eh, je tu pre Belgicko eh, hrozba, že bude patriť k Ukrajinám, ktoré budú najviac zasiahnuté dopadom. 40 tisíc pracovných miest je ohrozených. Podporujete potrebnú flexibilitu v rámci nového Európskeho globalizačného fondu na podporu pracovníkov, ktorí prídu svoje pracovné miesta v dôsledku Brexitu. A moja ďalšia otázka, pokiaľ ide o digitálne zručnosti a priepastu dnes dnes Čína a USA predstavujú 97 novej digitálnej ekonomiky, 43 Európanov pritom nemá žiadne alebo len obmedzené digitálne zručnosti. Takže aké sú konkrétne opatrenia, ktoré chcete nastoliť, aby ste sa venovali tejto priepasti a zabezpečili aspoň rovnakú, rovnaké e, práva pre platformových pracovníkov ako pre ostatné typy e, zamestnancov. Výborne, ďakujem aj za dožený rečnícky čas. Pani Lina Galvez, nech sa páči. Pripraví sa pani Silvi Brune. Uh, ďakujem veľmi pekne a želám vám všetko dobré počas fínskeho predsedníctva. Hovorili ste o ekonomike blahobytu, že v centre majú byť e, ľudia a udržateľný rast. Tým všetkým samozrejme súhlasím, ale v poslednom roku e, e, smer, smerovanie, ekonomické smerovanie Európskej komisie práve zvyšovalo nerovnosti a zväčšovalo, zhoršovalo sociálnu spravodlivosť. Chcem sa spýtať k Európskemu semestru. Komisia veľmi veľa e, zdrojov a e, personálu e, sústreďuje práve do tejto sféry, do tejto analýzy. Ale väčšinou tieto analýzy predstavujú zhluk mnohých predpokladov, ktoré nie vždy sú podopreté údajmi. Ja sa vás chcem spýtať, či Eh, teda ako vnímate New eh, Social Scoreboard eh, v súlade s Európskym pilierom sociálnych práv? Je to plne zaradené do Európskeho semestra, pretože iba 14 z 20 bodov piliera nie sú prepojené so žiadnymi indikátormi tohto scoreboardu a len niektoré sú pokryté vlastne čiastočne pani Sylvie Bruné a pripraví sa pani Philips. Rečnička nehovorí do mikrofonu. Ďakujem veľmi pekne. Pani ministerka, pán minister, za vašu prítomnosť. Hovorili sme o veľkých výzvach, pokiaľ ide o nové kompetencie, ktoré sú vyžadované na trhu práce. A ja by som sa chcela sústrediť na e, európskych mladých, hlavne tých, ktorí nie sú e, vo e, vzdelávaní ani nepracujú. Je ich 14 miliónov v Európe, viac než 1 milión vo Francúzsku. Aké opatrenia zamýšľate prijať práve pre túto časť populácie? Spomínate model superuniverzít, to sa mi zdá byť veľmi zaujímavé. Pokiaľ ide o plány vášho predsedníctva, A bolo by dobré e, sa zaoberať aj e, neustálým vzdelávaním, nielen takým e, úvodným vzdelávaním teda mladých v tejto súvislosti. Dobre, ďakujem ďalšia rečnička. Ďakujem pekne za vašu prezentáciu, hovorí pani Philips. Eh, želám fínskom predsedníctvu veľa úspechov. Fínsko si stanovilo veľmi ambiciózny cieľ eh, uhlíkovej neutrality do roku 2030. Naozaj vediete v tejto oblasti. Eh, v Európe toho musíme urobiť viac a môže sa nám to podariť pomocou zeleného nového dílu. Prechod k inému hospodárstvu je tu dôležitý. Pýtam sa, aké mm, sú vaše návrhy Eh, pre odbory na zabezpečenie eh, takéhoto prechodu a bude sa o tom hovoriť viac na eh, samite na jeseň. Ďakujem pán Gojkin a pani Šajby sa pripraví Ďakujem pekne. V prvom rade ďakujem za tie výhľady eh, k fínskemu predsedníctvu. Ja sa musím povedať, som bol veľmi sklamaný tým, čo som si vypočul. Je tam málo konkrétneho, veľa eh, floskúl, eh, sociálna spravodlivosť, to všetko sú veľmi naťahovateľné pojmy. Konkrétne opatrenia mi tu chýbajú, treba sa angažovať pri mladých ľuďoch. No a v sociálnej oblasti Jedenkrát e, padol pojem rodina, jeden jediný krát e, sociálne služby pre všetky rodiny v tejto oblasti a za e, ro, stranu rodín Nemecka je to pre mňa príliš málo. Základnou bunkou fungujúcej Európy je rodina, sú rodiny, preto by som si bol želal, pretože e, situácia mnohých e, e, rodín v Európe je veľmi zlá, že tu predosrite konkrétne veci, napríklad niečo, čo spomenula pani von der Leyen, že chceme podporiť rodiny, prídavky na deti, rodine prídavky a toto, niečo takéto som tu e, naozaj e, nevidel, nepočul, som veľmi sklamaný. Dúfam, že sa to ešte zmení. Inak vám želám veľa úspechov počas vášho predsedníctva, že teraz spoločne sa nám podarí nájsť cestu smerom k Európe rodín. Pani Šajby a pán Nikolau sa pripraví. Dobrý deň, pani predsedníčka, dobrý deň, pani ministerka, pán minister, zdravím všetkých. Spomenuli ste otázku bývania. To je e, základná podmienka, predpoklad dôstojného života aj sociálnej inklúzii, ktorú ste spomínali. Spomenula pani ministerka aj otázku bezdomovectva. Finsko sa v tejto oblasti označuje mnohými e, združeniami za e, príkladné v tejto oblasti. má veľmi efektívne odpovede. Mňa by zaujímala vaša e, pozícia k stavu nevhodného bývania v Európe. Čoraz viac stojí ľudí bývanie, nájomné všade v Európe. Máme krajiny ako napríklad Holandsko, ktoré majú e, dobrovoľnú politiku, pokiaľ ide o e, konštrukciu e, verejného bývania. A tieto krajiny sa už stretli so sankciami Európskej únie zo strany Európskej komisie, ktorá povedala, že treba zabezpečiť, e, aby toto fungovalo v oblasti hospodárskej súťaže a že tu potom dochádza e, k e, nevhodnej hospodárskej, nekalej hospodárskej súťaži, ale zároveň tu máme krízu bývania všade v Európe, takže ako sa to dá všetko dať do súladu navzájom. Ďakujem, teraz má slovo pán Nikolaj a pán Kanev. Ďakujem. Treba spomenúť e, politiku e, ústrov, ktorú si želala Európska únia. Mali sme tu 20-percentné zníženie v platoch. Ehm, začali sa poskytovať zamestnancom ohraničené kontrakty, zvyšila sa nezamestnanosť hlavne u mladých e, ľudí kolektívne e, dohody e, sa prestali e, príjmať, uplatňovať. Takže práva zamestnancov. Toto je oblasť, kde naozaj sa veci neimplementujú. Potrebujeme tu dodržiavanie minimálnych štandardov. Vytvorili sa podmienky, kedy sa tlačia nadol mzdy a príjmy e, Stále sa kritizujú pracovné podmienky napríklad v Amazone a iných nadnárodných e, spoločnostiach. V Grécku sme nedávno zaznamenali zemetrasenie a e, po ňom boli nútení zamestnanci veľkých nadnárodných spoločností sa vrátiť do budov a pokračovať jednoducho práci, ako keby sa nič nestalo znemožňujú sa možnosti e, štrajku. Takže situácia je taká, že je naozaj potrebné zlepšovať e, príležitosti nájsť si pracovné miesto. Ľudia sú exponovanejší, želaniam e, zamestnávateľov. Veľmi e, by ma teda zaujímal pohľad predsedníctva. Ďakujem. Slovo má ďalší rečník, pani Ališa Holmes sa pripraví. Ďakujem, pani predsednička, vážení ministri. Budem sa snažiť byť stručný. Myslím, že všetci podporujeme a je tu veľká zhoda v, v Európskom parlamente na tom, že je tu potreba aktívnejšej klimatickej politiky. Ja myslím, že je tu e, široký konsenzus aj e, v tom, že potrebujeme mať spravodlivý prechod pre kľúčové regióny, pre priemyselné regióny, pre krajiny, ktoré závisia veľmi od, e, ich, od uhlia v oblasti ich produkcie energii ako Bulhár a niekto, kto E, žije v období prechodu už e, približne 30 rokov. Viem, že žiadne, e, žiadne obdobie prechodu nie je také spravodlivé, ako sa to pôvodne zamýšľalo. Takže chcem sa vás spýtať na váš názor k konkrétnejším opatreniam na trhu práce v oblasti energetiky, baníctva, v priemysle. Pre toto obdobie prechodu treba byť vlastne spravodlivé vy máte e, samozrejme svoje vlastné skúsenosti z Fínska, takže tie sú tu veľmi zaujímavé. Pani Holmes a pani Alsalani sa pripraví. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Chcem poďakovať aj e, ministerka ministrovi, ktorí sem prišli a ktorí sa s nami rozprávajú o sociálnych záležitostiach. Jedna vec, ktorá ma dosť trápi e, v oblasti sociálnej, je Európsky sociálny pilier a podpora pre mladých. V Európe je to otázka zamestnanosti a my e, sme momentálne lepšie pripravení než v minulosti, ale ak e, je tu problém, tak, tak je problém s nedostatkom príležitosti, pretože e, sú tu možno pracovné miesta, ktoré však neponúkajú rast a nedávajú dobrú možnosť, tak povedať, rozbehnúť sa do života. Čiže existujúce programy, ako napríklad Garancia pre mladých, sú veľmi špecifické a e, snažia sa vytvoriť takúto príležitosť pre mladých a e, eliminovať to zneužívanie, ktorým často mladí trpia v práci. A toto je veľmi vážny problém, ktorý by sme mali riešiť a ja samozrejme beriem na vedomie Ehm, dobré výsledky, ktoré prinášajú fínske verejné politiky, e, napríklad Housing First a tak, a tak ďalej. Ide o to, aby sme dali občanom možnosť žiť dôstojný život. Je to jedna z priorít. Ďakujem. Madame Salani, please the floor is... Pani Salani, nech sa páči. Pripraví sa pani Lizy. E, ďakujem. Rada e, by som hovorila po e, švédsky. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, za možnosť vyjadriť sa. A chcela by som privítať srdečne ministrov, poďakovať za ich prítomnosť, za teda ich prostredie priorit fínskeho predsedníctva. Považujem to za dobre, je zaujímavé, teda ukázať, aké šaty máte, predtým, než si kúpite nové. Treba sa teraz zaoberať e, možnosťami, ako využiť e, čo najlepšie to, čo už je k dispozícii, až potom sa zaoberať novými možnosťami. Ale mám tu určité obavy. Vieme, že e, sme nepresvedčili mnohých voličov a Európska únia by mala byť organizáciou, ktorá vlastne ľudí posilňuje. Preto sa pýtam, do akej miery fínske predsedníctvo rády chce zabezpečiť, aby e, návrhy, ktoré zazneli, aj e, sa zrealizovali, aby sa teda blahobyt občanov zlepšoval a nie zhoršoval. To je moja prvá otázka. A teraz k mojej druhej otázke e, treba bojovať proti rasizmu eh, v, na pracovnom trhu. Ten, eh, to nemá u nás miesto eh, v celej Európskej únii. Treba to zdôrazňovať. Dúfam, že sa budete venovať tejto téme tiež. Ďakujem pani Lizy. A pani Zalovská sa pripraví. Ďakujem vám, pani predsednička, ďakujem fínskym ministrom za ich úsilie aj v oblasti e, zamestnanosti. K pilierom finského predsedníctva aj e, Európskej komisie patrí prechod k smerom k spoločnosti, ktorá je klimaticky neutrálna. Často sa spomínajú e, témy ako globálna redistribujúca práce, digitalizácia, k tomuto navrhujem. E, chcete zabezpečiť spravodlivý prechod, ktorý by e, chránil pracovníkov tzv. tradičných sektorov? Ako je možné e, na nikoho nezabudnúť, nikoho neopomenúť s, rezo, s, s zdrojmi z príslušných fondov? E, zamýšľate pomôcť e, tým, ktorí budú najviac e, postihnutí v tomto prechode od tradičnej ekonomiky smerom k tej neutrálnej? Ako chcete postupovať malé a mikropodniky? Nemusia mať dispozícii potrebné nástroje pre takýto typ revolúcie. Ako budete môcť riadiť krízy v oblasti zamestnanosti spojené s technologickými zmenami? v globálnom kontexte zhodnotili ste eventuálne ekonomické nerovnováhy, ehm, pokiaľ ide o jednotlivé sektory a tretie e, krajiny. No a pokiaľ ide o mobilitu e, pracovníkov, má to dopad na rodiny a aj na životné prostredie.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 Pán minister už správne povedal, že fínske predsedníctvo bude vlastne trvať 3 e, mesiace, a to ešte v najlepšom prípade, takže všetko záleží od toho, kedy e, sa pustí do práce nová komisia. Takže ja očakávam pomerne intenzívnu aktivitu fínskeho predsedníctva, preto sa chcem spýtať, čo si myslíte o navrhnutom rozpočte teda rozpočte navrhnutom súčasnou komisiou, pretože Európsky parlament tento návrh odmietol. Ako v tomto rozpočte ehm, hľadíte, alebo teda ako by ste chceli zlepšiť, e, možno rozšíriť možnosti v rámci tohto rozpočtu. Teraz tu máme inovácie e, v oblasti priemyselnej inovácie, to je 4.0. Pán minister hovoril aj o nových zručnostiach, tiež povedal, že teda školenia a zvyšovanie kvalifikácie doteraz neboli e, efektívne. Čiže aké riešenie navrhujete e, v tejto oblasti, aby teda dospelí mohli byť e, čo najvzdelanejší pre potreby priemyselnej revolúcie 4.0. Stratégia pre rok 2020, ktorá bola schválená, hovorila o tom, že by tu existovala existovalo veľa osôb s vysokoškolským diplomom, ale e, čo ľudia so stredoškolským vzdelaním, na tých sa ako si zabudlo. No a posledná otázka. Polsko by chcelo um, mať smernicu. Prepačte, ja mám viac času, ja si kontrolujem čas. Prepačte, e, ale prekročili ste ho. Teraz pán Patton a pripraví sa pani, pripraví sa pani van Sanden. Ďakujem veľmi pekne. Mám dve otázky. Je, troška ma zmiatla otázka na Brexit, ktorá tu padla, alebo teda e, práva občanov po Brexite, Británia vyhlásila, že bude garantovať práva 3,2 milióna eh, európskych občanov, ktorí sa nachádzajú v Británii. A vy ste vo svojej odpovedi naznačili, že to isté Európska únia vykoná pre britských občanov v Európskej únii, tak to by som bol rád, aby ste objasnili. A po druhé by som chcel, aby, chcel poprosiť, aby sme sa zamysleli nad Brexitom širšie. Teda stal sa, alebo deje sa, ale Mm, jedným z dôvodov bol aj neobmedzený prílev ekonomických migrantov do Európskej únie, kde britskí občania mali pocit, že prichádzajú o prácu, o plat, e, miestne komunity mali pocit, že sú zaplavené cudzincami a e, hoci e, ekonomika zaznamenala aj prínos, boli tu spoločenské negatíva a pani von der Leyen minulý týždeň hovorila o tom, že svet potrebuje viac Európy a hovorila o myslím, myšlienke európskej minimálnej mzdy, Európskej únii kapitálových trhov, Európskej e, e, konsolidovanej spoločnej, spoločnom daňovom základe e, právnických osôb. A ja mám pocit, že medzi krajinami sú tu stále veľké rozdiely. Zoberme si už len Grécko a Nemecko, východ a západ. Súhlasíte s tým, že táto politika nariadovaná z hora, top-down, teda z hora nadol, že nie je žiadna korelácia medzi fondmi ESF, kde v, v Taliansku a e, v Španielsku sa míňa 20 prostriedkov z týchto fondov a napriek tomu je tam obrovská nezamestnanosť mladých. Čiže bude vaše predsedníctvo podporovať e, členské štáty skôr než inštitúcie Európskej únie? Ďakujem veľmi pekne za čas. Teraz pani Ann Sander a poprosím pani Gualmini, aby sa pripravila. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Ďakujem um, za slovo. Pani ministerka, pán minister, dnes je v Bruseli horúco, dá sa povedať, že aj inde v Európe, keď to možno v tejto sále veľmi necítime. Keď je teplo, tak všade v Európe dochádza k požiarom a dnes to je ešte viac než e, teda dnes ešte viac než inokedy potrebujeme prácu hasičov, a to najmä dobrovoľných hasičov, ktorí často sú absolútne nevyhnutnou súčasťou života vo vidieckých oblastiach, pretože to sú tí prví zachranári našich občanov. A tento systém dobrovoľných e, hasičov, ten je ohrozený po rozhodnutí Európskeho súdneho dvora, ktorý vyhlásil, že disponibilita týchto dobrovoľných hasičov by mala byť znížená, tak povediac, teda, že musí byť dodržaná smernica o počte pracovných hodín. Čiže ja sa pýtam, neohrozí toto fungovanie týchto dobrovoľných hasičských zborov? Ja teda chcem poznať váš názor na tento nález Európskeho súdneho dvora a chcem sa tiež spýtať, či by ste boli ochotní podporiť nás eh, možno nájsť výklad smerníc, tak aby sme zachovali tento záchranný systém vo všetkých našich eh, členských štátoch. Ďakujem veľmi pekne teraz pani Gulmíny a pripraví sa pani Lenoir. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Ja mám také všeobecné vyjadrenie a dve konkrétne otázky. Čiže to všeobecné také vyjadrenie z mojej strany je také, že mne sa veľmi páči ten všeobecný obraz, ktorý ste načrtli, teda sociálne podmienky, sociálne blaho, ako podmienka, ako východisko pre ekonomický rast. Teda ekonomický rast, ktorý musí byť v súlade s e, štátnom blahobytu a sociálnou ochranou. Samozrejme, ako povedala pani Pekonen, e, šťastie to nie je vyhradené pár ľuďom, malo by byť dostupné mnohým. Takže prvá otázka. Vy ste spomenuli, pani Pekonen, starších občanov. Mohli by ste sa k tomu vyjadriť bližšie, lebo hovorilo sa tu veľa o garancii pre deti, child guarantee, ale v Európe nie sú len deti, máme tu aj starších občanov, čiže čo chcete robiť v oblasti podpory aktívneho starnutia veku. A druhá otázka sa týka rodovej rovnosti. My vieme, že už teraz existuje niekoľko odporúčaní na európskej úrovni um, smerujúcich k znižovaniu rozdielov v odmeňovaní mužov a žien, v dosahovaní rovnováhy medzi um, pracovným a um, súkromným životom. Či vedeli by ste sa k tomuto vyjadriť? Uh, Pani Leona, Lenoir, dostanete slovo vy a teraz dostane slovo pani Zambeli. Teda, pri, pardon, pripraví sa pani Zambeli. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, vážená pani ministerka, pán minister. Ja by som chcela v prvom rade um, vyjadriť podporu vašim ambíciám vytvoriť inkluzívnejší trh práce. Pán minister, vám ďakujem, že ste hovorili konkrétne o osobách s postihnutím. Samozrejme, prístup k, trhu, k práci, na trh práce je veľmi dôležitý, ale pre osoby s postihnutím tento prístup je veľmi obťažný. A týka sa to aj tých, ktorí majú napríklad psychologické problémy v dôsledku toho, že majú za sebou napríklad náročnú terapiu pri liečbe rakoviny. Máme tu Európsku agentúru, ktorá sa venuje práve otázkam na začlenenie do spoločnosti po liečbe rakoviny. Je tu na európsky návrh nariadenia e, rekonvalescencie po úraze, teda chce Fínsko zohľadniť tieto kroky, ktoré už boli podniknuté a čo chcete urobiť, aby ste v tejto téme dosiahli nejakú pridanú hodnotu. My vítame to, že budete organizovať e, konferenciu o e, rôznych ochoreniach súvisiacich s so zamestnaním v Helsinkách. Ďakujem veľmi pekne. Teraz ďalšia rečnička, pripraví sa pani Rondinelli. Buongiorno presidenti e colleghi membri della Commissione EMPL. Ehm, príjemné predpoludne, kolegyňa a kolegovia. Chcem poďakovať fínskemu predsedníctvu Rady za predloženie pracovného programu v tejto oblasti na nasledujúcich 6 mesiacov, ale medzi prioritami som nevidela odvolávku na vec, ktorá je môjmu srdcu blízka, a to ochranu maloletých a to osobitne znevýhodnených mladých. A preto by som chcela upriamiť vašu pozornosť na hrozný prípad, ktorý otriasol celým Talianskom a ktorý začal, začal v meste Bibiano v strednom Taliansku Emilia Roman, v regióne Emilia Romána, kde politici a sociálni pracovníci, do, lekári e, špecializujúci sa na detskú psychológiu, um, prehovorili o hroznom um, zneužívaní a ponižovaní detí um, tu boli vynaložené obrovské prostriedky na riešenie problému, ktorý sa riešiť nepodarilo. Bolo to naozaj bezprecedentné. A a preto chcem položiť otázku, respektíve chcem podporiť petíciu. Ako matka som totiž eh, šokovaná a sklamaná Eh, takže apelujem na fínske predsedníctvo, aby z tohto urobilo svoju prioritu. Prepačte, ale vypršal vám čas. Eh, naozaj môžete o tomto hovoriť aj po stretnutí, ale nemôžem vám dávať eh, šancu prekračovať rečnícky čas, pretože to nie je spravodlivé voči ostatným členom výboru. Takže teraz, pani Rodinelli, máte slovo a Pani Vedren sa po nej pripraví. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Chcem poďakovať eh, pani ministerka, pánovi ministrovi za predstavenie priorít eh, predsedníctva a to osobitne priorít týkajúcich sa blahobytu. Tu by sme si chceli vypočuť váš názor na dve záležitosti. My máme za sebou roky úspor, úsporných opatrení, ktoré zanechali regióny a krajiny Európy v stave, kde množstvo ľudí má pocit, že je vylúčených zo spoločnosti a my chceme upozorniť na to, že vnútorný trh ako si neprináša prínos pre bežných zamestnancov, pre bežných ľudí. Práve naopak, e, hospodárska súťaž vnútri Európskej únie zhoršuje podmienky a my e, by sme chceli fínske predsedníctvo poprosiť, aby toto zohľadnilo. E, hospodárska súťaž len na základe znižovania miest a vedie k relokácii a to má negatívny vplyv na E, členské štáty. Môžeme riešiť konkurencieschopnosť aj iným spôsobom, ale nemali by sme e, byť konkurencieschopní na úkor odmeňovania pracovníkov, takže diskusie o minimálnej mzde, mzde by mali byť na stole, aby sa vytvorilo rovné hracie pole a riešil tento problém. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani Vedren a poprosím, pripraví sa pán Saliba. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážená pani ministerka, pán minister. Ďakujem, že ste medzi nás prišli. My si túto ambíciu presadzovať sociálnu inklúziu ceníme. Aj to, že z tejto veci robíte svoju prioritu a sme radi, že sa venujete aj Európskemu fondu na prispôsobenie sa globalizácii a e, my v Európskom parlamente sa snažíme znížiť ten prach eh, z tohoto fondu na 200 pracovných miest v priebehu 6 eh, mesiacov, nie 250 za 4 mesiace. Ako chcete lepšie zohľadniť ďalej eh, sociálny pilier, ktorý je hodnotením sociálneho teda z európskeho semestra. Ďakujem veľmi pekne teraz pán Saliba a po ňom sa pripraví pani Donat prvom rade chcem poďakovať, e, vážená pani ministerka, pán minister, za vaše vystúpenia a želám vám všetko najlepšie v nadchádzajúcom fínskom predsedníctve. Takmer 25 miliónov detí e, mladistvých do 18 rokov e, trpí rizikom chudoby a sociálnej exkluzie. Na nešťastie je to začarovaný kruh a je pravdepodobné, že deti, ktoré vyrastajú v chudobe, sa zajtra stanú dospelými, ktorí budú mať deti, ktoré takisto budú trpieť rizikom upadnutia do chudoby. A ehm, komisárka, pardon, nádená predsednička komisie sa pred týždňom zaviazala k vytvoreniu systému garancie pre, de- pre deti, čo je myšlienka, ktorá vyrástla v tomto parlamente a ktorú presadzovala moja politická skupina SAD a preto som preto ma veľmi zaujíma, či predsedníctvo má nejaké úmysly túto iniciatívu Um, prevziať za svoju a posunúť ju vpred na hrade. A ak to urobí, tak sa chcem spýtať, či ste už začali rokovať s členskými štátmi, aby ste zistili ich um, predbežné reakcie, pretože musíme zabezpečiť, aby každé dieťa v Európe, ktorému hrozí chudoba alebo sociálna exklúzia, malo minimálne prístup k základným právam, ako je zdravotná starostlivosť a vzdelanie. Ale viac než to, Potrebujeme politickú snahu a odhodlanie na všetkých stranách, aby sa e, garancia pre deti stala skutočnosťou. Pani Anna Donat, po ktorej sa pripraví pán Kaňas. Ďakujem. Tentokrát by som chcela hovoriť po maďarsky. Ospravedlňujem sa všetkým. Ja ďakujem a chcela by som pripomenúť, že fínske predsedníctvo ako jedno zo svojich priorít zdôrazňuje rodovú rovnosť, e, čo je myšlienka, ktorú veľmi vítam, ale chcela by som sa spýtať e, z hľadiska odmeňovania, že už od roku 1957 od rímskej zmluvy hovoríme o rovnosti odmeňovania mužov a žien a napriek tomu tu stále je rozdiel. Čiže nie sú ani rovnaké mzdy mužov a žien, ani rovnaké príležitosti. A preto sa chcem spýtať, aký pokrok fínske predsedníctvo plánuje, aké kroky plánuje podniknúť na to, aby smernica, ktorá o tomto hovorí, sa dostala z tej slepej uličky. Tiež ste spomenuli, že fínske predsedníctvo bude chcieť zvyšovať mobilitu a prístup k vysoko kvalifikovanej pracovnej sile. Um, a pre nás mobilita vysoko kvalifikovaných pracovníkov je jednou vecou, ale v niektorých čl- členských štátoch to môže znamenať odliv mozgov a tým pádom negatívne dôsledky. Ako chcete zmierniť, tohoto, zmierniť tieto negatívne dôsledky, napríklad v zdravotníctve, čo je prípad Maďarska, kde už začína byť problém so zdravotníckými službami, pretože lekári a sestry odchádzajú. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia rečnička, poslednou rečničku bude potom pani Rafaela, pán e, Kanete. Ďakujem veľmi pekne ďalší deň e, hovoríme o veciach, ktoré nás k ničomu nezavezujú. Ja som si vypočul budúcu predsedničku komisie von der Leyen, von der Leyen ktorá hovorila o tom, že sa zavezuje e, realizovať e, garanciu pre deti a minimálnu mzdu na európskej úrovni. A ja počúvam aj vás a mám pocit, že toto sú také záväzky, tie, alebo záväzky, ktoré idú, istú, idú tým istým smerom a možno by sme si mohli stanoviť nejaké ciele, ktoré boli spoločné, teda bojovať proti eh, vylúčenosti v Európe alebo ehm, určitej neistote, ktorej ľudia musia čeliť a ehm, ja si myslím, že by sme mali dať e, rozumnú odpoveď na problémy občanov, teda určitý záväzok, ktorý by bol zvládnutelný, teda nejde o 6 mesiacov, ide skoro tie 3 mesiace, ako tu niekto spomínal. A závisí to samozrejme od toho, kedy, sa, kedy začne pracovať nová komisia, ale e, vy hovoríte o podpore Európskeho sociálneho piliera ako garancie budovania spravodlivejšej Európy, Európy, kde um, bude blahobyt pre všetky, ako to chcete dosiahnuť. Ďakujem veľmi pekne, pani Rafaela. Ja ďakujem za to, že ste tu, za to, že vy nakladáte snahu. Ja som eh, um, vyrozumela, že fínske predsedníctvo má je presvedčené o tom, že Európa si nemôže dovoliť plýtvať svojim ľudským kapitálom. Chcete riešiť otázku rasizmu, ktoré vedie, ktorý vedie k vylúčovaniu určitých eh, skupín ľudí zo spoločnosti? Áno či nie? A aké opatrenia pripravujete na riešenie tohto problému? Moja druhá otázka sa týka toho, že mladí ľudia si zaslúžia a potrebujú osobitnú pozornosť. A vo vašom programe hovoríte, že by, že by všetci mladí mali mať rovnaké príležitosti bez hľadu na svoje ehm, na, na prostredie, z ktorého pochádzajú, čiže aké návrhy pripravíte v tejto oblasti. Ďakujem. Teraz je tu veľmi dôležitá otázka, hovorí predsednička. Je tu niekto, na koho sme zabudli, kto nedostal priestor? položiť otázku a chcel by to urobiť teraz? Nie? Dobre. Takže teraz e, odovzdávam slovo e, ministerke a ministrovi na e, odpovede na toto druhé kolo otázok. Ja vám nezávidím, takže pán minister, máte slovo. Kiitoksia puheenjohtaja. Siinä sy, sil, siltä osin on kyllä syytä kadehtia minua ja kollega ministeri. Ďakujem. Takže nemusíte závidieť mne a mojej kolegyni, pretože eh, nám boli položené otázky, ktoré boli hlboké a e, vyžadujú si expertizu. Takže je mi potešením, že máme druhé kolo. Takže chcel by som zajsť trochu hlbšie do otázok, ktoré vlastne už boli nastolené počas prvého kola. Vlastne objavili sa tu tri hlavné témy Poprvé e, fondy, e, druhá, druhá téma e, zručnosti a rast a po tretie ochrana pracovníkov a zamestnanosť. Takže tam niekoľko konkrétnych prísľubov. Brexit je samozrejme témou dňa a je to čosi, čo sa nás všetkých hlboko dotýka. Je pravda, že aplikácia e, voľného pohybu medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou e, sa voľný pohyb sa skončí, ak dôjde e, k tomu hard Brexitu. Takže tam už to nebudú uplatniteľné pravidlá Viedol som e, diskusie s kolegami, ministrami e, o situácii 1. E, novembra kolegovia, ktoré sú, ktorí sú zodpovední za vonkajšie vzťahy a, a oni mi povedali, že opatrenia boli prijaté, ale je tu spomenutý fond globalizácie. Rada má čiastočný e, všeobecný e, prístup e, k globalizačnému fondu a to zahrňa pôvodný návrh komisie, ktorý sa mení na obchodné obchody. Podmienky obchodu môžu byť dôvodom platieb, takže do detailov sa dostanem neskôr. Takže e, problémy prechodu pre niektoré krajiny, problémy, ktorým e, čelia e, nástroje zahrané globalizačný fond a bolo by zaujímavé vypočuť si, či e, e, predstava pani von der Leyen o e, spravodlivom e, tranzičnom fonde e, sa pretaví do konkrétneho návrhu, či sa to bude materializovať e, potom Funding Plus. Toto je téma, ktorú budem riešiť viacročný finančný rámec a Európsky e, sociálny fond, fond plus. Pozeráme sa na vyvážené riešenie pre viacročný finančný rámec a Európsky sociálny fond plus bol súčasťou tohto riešenia a je to dôležitý spôsob, ako financovať európske sociálne politiky. A je to najdôležitejší spôsob, ako implementovať Európsky sociálny pilier. Rada bola spokojná s návrhom komisie zjednodušiť e, návrhy, ktoré máme v sociálnej oblasti a my chceme pokračovať e, s zjednodušovaním, s simplifikáciou. Pracovali sme na zvýšenej flexibilite a proporcionalite z pohľadu členských štátov a chceme začať rokovania s parlamentom e, čo najskôr a urobíme, čo bude v našich silách, aby sme Eh, napredovali v diskusiách eh, na túto tému v najbližších mesiacoch. Spomenutá bola aj digitalizácia. Možno by bolo dobre poukázať na to, že Rada pre eh, zamestnanosť pred dvoma týždňami vyvadila dôležité závory týkajúce sa európskeho semestra a boli zdôraznené investície do, ško- do vzdelávania, e, nedostatok digitalizačných zručností alebo zručností v oblasti digitalizácie tiež ohrozuje Európu. Toto e, e, nie je len otázka expertízy. Digitálne zručnosti potrebujeme takmer všade na trhu práce. No a na obed, teda počas obeda, počas Ehm, rady sme viedli širokú diskusiu o európskom semestri a ehm, ehm, hľadali sme spôsoby, ako lepšie zahrnúť ukazovatele sociálneho blahobytu, aby sme sa zamerali na nominálny rast, čisto na nominálny rast, miesto toho e, teda e, ako ten rast e, má dopad na život zamerať sa na to, ako má tento raz dopad na život. A teší ma, že predseda bol, e, e, mal záujem pracovať na ukazovateľoch až do tej miery, že e, bol nastolený návrh finančná rada pre zamestnanosť, čiže rast E, e, vlastne e, bude prepojený do týchto dvoch oblastí a to je niečo, čo Fínsko by chcelo podporiť. Kontinuálne stratégie vzdelávania zohľadňujú zmeny v pracovnom svete a Fínsko toto bude podporovať. Teraz prejdem k právam zamestnancov a pracovníkov. minimálna mzda, návrh minimálnej mzdy, to je eh, nemecký návrh pani von der Leyen tiež eh, nastolila tento bod a so záujmom očakávame ďalšie eh, body k tomuto, ďalšie informácie k tomuto bodu. Takže pani van der Leyen e, má dva body. Kolektívne vyjednávanie, e, to je nor- e, severský spôsob, alebo vládne opatrenia na zabezpečenie minimálnej mzdy v Európe. Takže teraz k tým prísľubom zamestnateľnosť mládeže. E, podporili sme opatrenia v členských štátoch, aby sa zlepšila e, e, zamestnateľnosť mládeže. Youth Guarantee je dôležitá iniciatíva. Môj predchodca, pán minister Innerleinen, povedal, že teda hovoril v prospech tejto Youth Guarantee a teším ma, že pani van der Leyen tiež Eh, teda sa vyjadril v prospech z garanty a povedal, že by to mala byť súčasť európskej politiky. Toto je iniciatíva, ktorú Fínsko podporuje. Sme toho názoru, že Youth Guarantee a podobné eh, kroky, podobné akcie eh, poskytujú mnoho služieb mládeži a takýmto spôsobom sa naozaj riešiť tento problém. Ďalší prístup, ďakujem švedskej kolegyni a ďalším, ktorí eh, nastolili um, eh, um, eh, obajby ohľadom rasizmu. Rasizmus je zakázaný v rámci antidiskriminačnej smernice, smernice, ale je tu potreba zvýšiť opatrenia na zaintegrovanie migrantov do trhu práce fínske závery e, o zahrnutí e, ľudí s postihnutím e, do zamestnanosti. Tam sa zdôraznia veci, ktoré som spomenul. Teší ma, že som mm, mohol zodpovedať aspoň niektoré otázky. Teraz pani ministerka, ďakujem. Ďakujem za všetky vynikajúce otázky. Pokúsim sa zodpovedať čo najviac otázok stručne. Moja prvá prezentácia e, poskytla taký širší prehľad e, tých tém, ktoré boli nastolené v prvom kole otázok. Čo sa týka semestra, dúfame, že semester bude reformovaný e, e, tak, že sa stane centrálnym nástrojom pre implementáciu sociálneho piliera. Um, bezdomovectvo, uh, už som to spomenula, uh, to uh, uh, uh, spada do portfólia pána ministra Mikonena, ale E, takže samozrejme e, sú tu e, problémy vo Francúzsku. Komisia to spomenula. Nie som s tým oboznámená, ale som presvedčená, že sa nájdú dobré riešenia, ktoré pomôžu bezdomovcom. Viacerí rečníci povedali, že je tu um, nedostatok konkrétnych návrhov, ale Musíme si zobrať na zreteľ súčasnú situáciu. Sme v strategickom štádiu, kedy pripravujeme politiky. Takže súvisí to s takými okolnostami, prečo nemáme konkrétne návrhy. E, v budúci rok e, budeme mať lepšie návrhy, konkrétne návrhy a podporíme e, členské štáty Chorvátsko a Nemecko sú súčasťou tria ale e, všetci budú musieť prispieť e, a zapojiť sa spoločne, pretože e, je to o kooperácii. Čo sa týka blahobytu, naozaj chceme, aby sa zlepšil blahobyt všetkých. Urobíme, čo bude v našich silách, aby sme to dosiahli, ale znovu, toto nie je čosi, čo môžeme urobiť sami. Silná spolupráca medzi všetkými členskými štátmi a komisiou a parlamentom je nevyhnutná na to, aby sa e, zlepšil blahobyt, e, aby sa podporovala e, téma blahobytu na európskej úrovni. V prvom kole odpovedí som odkázala na Brexit, na európsku smernicu, ktorá bola prijatá začiatkom roka, ktorá zabezpečuje sociálne práva e, občanov Spojeného kráľovstva žijúcich v iných krajinách ostanú v platnosti aj v prípade tvrdého Brexitu a e, o tom som hovorila v rámci mojej prezentácie. No teraz, pokiaľ ide o starších občanov, starostlivosť o starších občanov, opatrenia v tejto oblasti e, sú dôležité. To, je vlastne, to spočíva na pleciach členských štátov. Rovnosť je pre nás dôležitá. Minister pre rovnosť, eh, to spadá jeho portfólia, alebo budeme viesť o tom politickú diskusiu na rade v decembri. A na záver, Potom e, e, e, choroby z polovania, rakovina, rakovina z povolania. Strašne veľa ľudí umiera na rakovinu spôsobenú povolaním, takže musíme nastaviť opatrenia a záväznejšie limity, pokiaľ ide o vystavenosť škodlivým lákam, látkam na pracovisku, klimatické zmeny a tak ďalej Myslím, že na to odpovedal už pán Harkeke. Dúfam, že som ja tiež zodpovedala všetky dôležité otázky. Ďakujem. Dobre, teraz je čas rozlúčiť sa e, s našimi ctenými hostiami. Chcela by, chcela by som sa im poďakovať za to, že prišli. Chcem sa im poďakovať za to, že zodpovedali všetky otázky. Chcem sa vám poďakovať za vaše veľmi špecifické otázky, ktoré e, prejavujú e, veľmi e, úprimný záujem o spoluprácu s fínskym predsedníctvom. V mene e, nás všetkých vám chcem zaželať veľa šťastia s fínskym predsedníctvom a všetci sa tešíme na ďalšiu spoluprácu. Renew is one je tam e, jeden navyše, máme technické problémy. Vedel by s tým niekto um, e, pomo- pomôcť. Takže Renew e, má jeden hlas navyše, plus jeden. Now it's okay. Dobre, teraz je to v poriadku. Uh, Uzatváram hlasovanie. A výsledok je 43 za, traja proti, traja sa zdržali. Ďakujem veľmi pekne. Takže e, je prijaté korrigendum. Ďalší bod je posledná vec, ktorú sa chcem opýtať. Nejaké návrhy z vašej strany? Chce e, niekto povedať niečo? E, v rámci budú rôzne. Je ešte nejaká otvorená téma? Áno, pani Zalevská. Asi viem, o čom chcete hovoriť. Chcete hovoriť o čase. Áno. Pani predsednička, e, pán tajomník to potvrdil, len chcem povedať, že ja som neprekročila svoj rečnícky čas. Počas e, môjho prejavu e, sa mi e, e, odňala pol minúta. Akceptujem, čo, hovorí, čo hovoríte, pretože pravda je, že sme mali problém neotvorili sme e, e, pre vás nový časový slot, čiže ospravedlňujem sa vám. E, neprekročili ste 3 minúty, ale nevideli sme na monitoroch skutočne nevideli sme na monitore skutočný čas, takže príjmite moje ospravedlenie. Takže to by bol koniec na dnes a možno ešte oznámenie O budúcom zasadnutí. Jedno sme zrušili 2. septembra, ako všetci už pravdepodobne viete. Čiže budúce zasadnutie sa uskutoční 3. septembra o 9. hodine ráno. Takže teraz sa vám chcem všetkým poďakovať a chcem vám zaželať e, pekný horúci deň. And the coordinate...